Ja som uh, prečítal, čo som mal prečítať a vidíme, že to sú výsledky vlastne is following the establishment of the facts and now to vychádza zo, základe, na základe, zo skutočnosti, ktorú máme.